jednoducho teda boja proti terorizmu v Španielsku. Ďakujem, tým sa dostávame na záver eh, našich jednominútových vystúpení a teraz prejdeme k ďalšej rozprave. A tu ide o správy, správu Veronik D. Kaiser. Ide o systém zdravotnej starostlivosti v subsahárskej Afrike a o celosvetové zdravie. A pani Veronik D. Kaiser má slovo na 4 minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem, pán komisár, za to, že ste ešte stále tu. Táto správa e, reaguje na oznámenie komisie o zdraví e, v globálnom meradle, ale chceli sme tiež e, načrtnúť nový pohľad, sústrediť sa viac na systémy vzájomného poistenia, ktoré prekvitajú v Afrike. Dovolte mi najskôr sa trošku vrátiť. E, situácia v zdravotníctve v Afrike je dramatická. Napriek všetkej medzinárodnej pomoci je to spôsobené veľkým počtom faktorov, či už ide o klimatické zmeny, finančná kríza, vojny, zlá správa vecí verejných, e, Tiež samotné bohatstvo, ktoré Afrika má, spôsobuje mnohé negatívne javy. A je tu veľká pandémia, ako je napríklad e, TB, AIDS a podobne. Všetky tieto faktory znamenajú, že čelíme skutočnej katastrofe. Uh, Musím najskôr privítať prácu mimovládnych organizácií a niektorých církví, ktoré robia pozorodnú prácu v naliehavých prípadoch v, zónach, kde sú, v zónach, kde sú konflikty, ale dlhodobá odpoveď to nie je. Sú tu vertikálne fondy, ktoré sú vyhradené na boj proti veľkým e, chorobám, ako je napríklad AIDS alebo TB Eh, vyžadujú si množstvo prostriedkov, sú atraktívne pre tých eh, chudákov, tak povediac, ale v skutočnosti tieto fondy, ktoré dosahujú svoj cieľ, eh, pokryjú iba malú časť problémov, pretože na našťastie v Afrike zomiera čoraz viacej ľudí kvôli zlej sanitárnej infraštruktúre, závadnej vode. E, zomierajú deti, e, teda viac na tieto banálne e, príčiny, ako napríklad maláriu alebo AIDS. Od 90. rokov je tu nový trend. Ide o iniciatívy systému poistení, ale aj systémy vzájomného poistenia, ktoré sa zrodili vo viacerých afrických krajinách. Cieľom týchto systémov vzájomného poistenia je samozrejme zabezpečiť účasť e, populácie, aby ich záujem na ich zdraví, ale oni nie sú sebestační a nemôžu pokryť svoje vlastné potreby zdravotnej starostlivosti alebo si zaplatiť lieky, ale v kombinácii s ostatnými fondami, e, inými dotáciami umožňujú zabezpečiť pokrytie zdravotnej starostlivosti a teda aj liečivá s účasťou mm, týchto obyvateľov. Sú ich stovky v rozličných krajinách, v rozličných sektoroch. E, týka sa to napríklad produkcie kávy, ale iných odvetví a pre nás je dôležité podporiť túto sociálnu dynamiku, financovať ich, koordinovať ich a zároveň si môžeme povedať, že jedného dňa budú sebestační. Dnes to tak nie je. Ak tieto systémy vzájomného poistenia môžu existovať, tak môžu existovať len vtedy, ak popri nich budú horizontálne systémy a síce teda prečo sa poistiť alebo platiť za e, nejakú nehodu, za nejaký chirurgický zákrok, ak tam nie je nemocnica, ak tam nie je liek, ak tam nie je lekár. A simultáne s tým si myslím, že my musíme podporiť tieto systémy vzájomného poistenia, ale tiež podporiť horizontálne systémy zdravotnej starostlivosti základného charakteru, dokonca aj vertikálne fondy, ktoré sú parciálne financované, financované horizontálnymi systémami. Je to taká rovnováha preto, aby tie systémy vzájomného poistenia mohli existovať. Tieto problémy uh, sú pokryté v tejto správe. Už nemám čas, ale odpoviem na otázky, ktoré možno kolegovia majú. Týka sa to možno reprodukčívneho zdravia, e, o ktorej sa tu hovorilo a na ktoré mne veľmi záleží. Ďakujem pekne, pani De Kaiser. Ďakujem za to, že ste dodržali čas. A slovo dám v rámci Catch the Eye. Mám tu dva žiadosti o slovo. Tri. Pán Rinaldi. Eh, presidente cari colleghi la signora de keyser ha già detto quasi tutto. Ďakujem pekne. Pani predsednička, pani de Kaiser povedala takmer všetko. Ja by som chcela teda využiť túto jednu minútu, aby som hovoril o, um, o Ruande. V Luande, keď som ja bol na rokovaní AKPE, Európsky parlament, eh, bolo tam dieťa, ktoré zomieralo v náručí svojej matky v nemocnici v strednej Angole, pretože bolo podvyživené a to už e, v podstate bolo tesne pred e, majstrovstvami sveta vo futbale v Južnej Afrike a jednoducho tam deti zomierajú v náručí svojich matiek, jednoducho pretože sú podvyživené a je treba matky, matky nevedia zabezpečiť výživu e, pre svoje deti a myslím si, že to je naozaj veľmi veľký hriech nielen z kresťanskej perspektívy, ale myslím si, že z hľadiska politického je to zlyhanie politiky. A myslím si, že situácia v Luande je dôsledkom nerovnomerného prerozdeľovania svetového blahobytu a bohatstva

Ďakujem slovo má pán komisár, aby mohol reagovať na tieto rozličné príspevky a na túto správu. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, môj kolega pán Piebalks nemohol prísť a v jeho mene prednesiem niekoľko komentárov či úvah. Aby som vám povedal, e, aby som bol úprimný, ja som veľmi teda rád, že som si mohol vypočuť pani DKSR a ostatných rečníkov k téme, ktorá ma osobne zaujíma už veľmi dlho. Pani DKSR nie je teda náhodou, že mimo každotýždňovej návštevy, ktorú robím v hlavných mestách, moja prvá cesta viedla do USA, pretože takmer všetky naše transakcie sú transatlantické a druhá návšteva eh, smerovala do eh, Addis Abeby na konci júla, aby som sa stretol eh, s lídrami Africkej únie, pretože naše osudy sú spojené už mnohé roky, kde sa snažím o novú politiku partnerstva medzi našimi dvoma veľkými kontinentami a vo viacerých témach spojenými s krízou, sú tu teda veľké obavy, napríklad spolupráca našich trhov, boj e, proti praniu špinavých peňazí, finančné nariadenie, boj ktorých chcem nekompromisne e, viesť e, proti špekuláciám e, so súrovinami v poľnohospodárstve. Mnohé africké krajiny sú absolútne závislé na dovoze poľnohospodárskych plodín a ja som odhodlaný s kolegami po tejto návšteve zintenzívniť našu spoluprácu. Blahoželám vám v mene pána Piebelksa v mojom mene za kvalitu vašej správy hovoríte o zdraví ľudí v rozvojových krajinách. Nehovoríme len o Afrike. Pred niekoľkými týždňami som bol na Haiti. Pani Ashton, pani Georgieva alebo pán Piebalks eh, tam boli a vidíme, že okrem Afriky eh, sú veľké výzvy, ktoré sa týkajú eh, prevencie verejného zdravia aj inde. Asi 30 miliónov ľudí každoročne zomrie v rozových krajinách z dôvodov, ktoré by sa dali v EÚ alebo v USA porovnať s ekvivalentom peňazí, ktoré dávame na domáce zvieratá, teda 2 vojenských svetových výdavkov. Táto situácia je jednoducho nepriateľná Sociálna politika aj v oblasti zdravia musí byť v centre našich priorít, aj teda jednotlivých štátov v kontexte udržateľného rastu. Zdravie nie je právo, len právo pre všetkých, ale je súčasťou hospodárskeho rozvoja. Zdravotné systémy založené na výdavkov na hlavu 30 eur e, na rok, 50 krát menej ako v EÚ, nikdy nebudú schopné mať kvalifikovanú pracovnú silu, e, zabezpečiť príslušné lieky a ponúknuť obyvateľstvu prístup k zdravotnej starostlivosti. V tejto téme by som vám chcel povedať mene pána Piebalksa, že budeme aj naďalej trvať na tom, aby Európska únia si udržala úroveň svojich záväzkov, aby trvala na kvalite e, týchto služieb v tretich krajinách. Je to naša priorita vo vonkajšej vo vonkajšej politike, teda dialog s tretimi krajinami eh, alebo krajinami tretieho sveta, k pani Záborskej tretie krajiny e, nie sú všetky v rovnakej situácii. Je tu veľká diverzita, ako ste to vypovedali, medzi krajinami e, rozvojovými a krajinami menej rozvinutými, krajinami Afriky. Aktívna účasť komisie na globálnych iniciatívach, e, globálny fond pre AIDS, e, TB a maláriu, ako aj ostatné kroky smerujú k tomuto cieľu a pani e, De vzdala hold práci príkladnej práci mimovládnych organizácií na Haiti pred niekoľkými dňami. Úloha týchto organizácií je nielen pozoruhodná, ale aj určujúca pokiaľ ide o administratívne opatrenia alebo verejnú pomoc, e, rozličné zásahy, teda, ktoré sa robia, týka sa to aj Svetovej banky. Sociálna a sociálna politika je zásadná preto, aby sme dosiahli konkrétne výsledky v Európe aj v rozvojových krajinách. Kvalita zdrojov a podporovanie tejto kvality nemôže stačiť. Naša vnútorná politika musí byť koherentná, napríklad tá, ktorá sa týka migrácie, zdravotných zamestnancov alebo obchod s liekmi. A globálny dopad vnútornej politiky e, môže ísť aj v prospech alebo minimálne neškodiť tých, ktorí to tým, ktorí to najviac potrebujú vo svete. Moja vlastná e, oblasť kompetencie, tu by som chcel pani Dekajzer povedať dve veci v návrhu jednotného trhu, ktorý pripravujeme, v tomto mesiaci chceme favorizovať veľké e, sektory, vypracovať štatút európskych nadácií. Tu e, sú tie stimuly, ktoré môžeme my v Európe vyslať štruktúram, mimovládnym organizáciám, sociálnym podnikom, ktoré by mohli zjednodušiť ich prácu smerom k tým naj chudobnejším krajinám alebo rozvojovým krajinám v oblasti zdravia. Druhá oblasť, ktorou sa momentálne zaoberám, sa týka falšovania. A v pláne, ktorý vám predložím eh, na budúcu jeseň, boj proti pirátstvu a falšovaniu, eh, sú viaceré kapitoly, kde sa venujeme tomu, ako sa financujú a podporujú technológie, ktoré e, umožňujú zistiť sfalšovanie produktov, vzdelávanie e, zamestnancov e, teda na vonkajších hraniciach, na colniciach. A poprosím mojich spolupracovníkov, aby tu bola kapitola o spolupráci s krajinami, odkiaľ pochádzajú tieto sfalšované produkty a tam, kde môžu spôsobiť vážne škody na zdraví, hlavne pokiaľ ide o lieky, ktoré sú sfalšované. Budeme o tom hovoriť e, teda v budúcnosti. Takže toto je analýza, ktorú som tak rýchlo načrtol a Európska únia prijala závery o úlohe únie v globálnom zdraví. Je to naša referencia v oblasti zdraví. Zdroje, verejná pomoc nestačia. A teda analýza vašej správy je v tomto bode veľmi vhodná. Sú tu rôzne finančné nástroje zdravotných systémov, majú výhody a nevýhody pre všetky strany. Nie je tu jednotné riešenie, ktoré by bolo dokonalé pre každý lokálny kontext. Je jasné, že každý systém poistenia, ktorý je dobrovoľný, e, nestačí, tak ako by ani súkromný systém poistenia nestačil preto, aby prístup k zdraviu bol univerzálny a tu zásadná úloha verejnej moci, ktorá sa musí vytvoriť vo financovaní systémov zdravia, aby sme zabezpečili tieto princípy inklúzie a rovnosti. Počítame s, príspevok, s príspevkom Európskeho parlamentu, aby sa posilniť hlas solidarity európskych občanov, ako aj ostatných aktérov EÚ, mimovládnych organizácií v tejto oblasti a myslím, že Európska únia sa toho musí veľa učiť, ale môže sa o veľa aj podeliť so zvyškom sveta. V tejto oblasti máme pridanú hodnotu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 Ešte je tu isté vyhlásenie, ktoré treba spomenúť, ale je možné.